Tým pádom sme schválili zápisnicu. Ďalej by som si vás dovolil informovať, že dnes ráno som sa vrátil z oficiálnej návštevy Ruska. Toto bola prvá návšteva predsedu par- Ruského parlamentu v posledných 12 rokoch. Stretol som sa s prezidentom Medvedevom, so šéfom Dumy Borisom Kryzlovom, so šéfom Rady Federácie ako aj s ministrom zahraničných vecí, ako aj s ďalšími vysokými predstaviteľmi. Hovorili sme o vzťahoch EU-Rusko a hovorili sme o partnerstve v súvislosti s modernizáciou a sme sa zaoberali aj úpravou e, zmluvy medzi EÚ a Ruskom. Zaoberali sme sa viacerými témami, ako napríklad aj ľudskými právami. Ja som sa ďalej stretol aj s zástupcami občianskej spoločnosti. Išlo organizácie ako napríklad Memoriál ktorá získala Sacharovú cenu v roku 2009. Počas mojej, moje návštevy v Rusku sa došlo k eskalácii e, v sporu medzi Bieloruskom a Ruskom a ja som sa snažil apelovať na obidve strany konfliktu, aby naplnili svoje zmluvné e, povinnosti, aby dodávali naďalej plyn do Európskej únie. Ďalej som poznamenal, že zmluvy mali obsahovať e, potrebné doložky, kde by bolo garantované, že Európska únia bude dostávať dodávky plynu. Garantovanie týchto dodávok to je pre nás veľmi dôležité. Ďalej rada a komisia sa budú zaoberať touto situáciou. Pevne verím, že nás budú informovať o situácii ešte počas e, tohoto zasadania. Počul som, že situácia sa mení každú hodinu, stále dostávame nové informácie, čo sa týka tohoto sporu v súvislosti.